vyhlásenie e, podpredsedničky komisie Vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú e, politiku k situácii v Etiópii. V mene e, pani podpredsedničky, nech sa páči, máte slovo, pán komisár. Thank you, madam chair. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážení poslanci, e, chcem sa vyjadriť k ďalšej e, téme v mene e, podpredsedničky komisie Federiky Mogherini. Vyjadrujeme sa na túto tému len pár dní pred voľbami a preto je veľmi dôležité, že môžeme si vymeniť názory o tejto veľmi dôležitej krajine. Komisia uznáva aktívnu úlohu Etiópie v eh, regionálnom a medzinárodnom úsilí eh, eh, zvyšiť bezpečnosť v celom regióne. Etiópia takisto pomáhala v Južnom Súdáne, podporila misiu Africkej únie v Somálsku. obzvlášť boje eh, proti Al-Shabaab eh, so značným úspechom. A toto eh, dokazuje, že Etiópia je veľmi dôležitým partnerom pre Európsku úniu, pokiaľ ide o regionálny mier a stabilitu. Máme spoločné záujmy a podobné pozície, pokiaľ ide o viacero globálnych tém. Migráciu, Napríklad e, tam je Etiópia kľúčovou krajinou e, pôvodu, ale aj e, teda tranzitnou krajinou, aj cieľovou. Hostí viac než 680 tisíc utečencov so všetkými ťažkosťami, ktoré toto so sebou prináša. je aktívne e, zainteresovaná do chartumského procesu. Nedávne e, zavraždenie e, migrantov z Etiópie v Libii opäť nadnieslo otázku terorizmu a bezpečnosti na vrchol agendy v Etiópii a etiópska vláda vyjadrila záujem rozšíriť kooperáciu v tejto oblasti aj s Európskou úniou. Pokiaľ ide o klimatické zmeny, e, politika Etiópie v globálnych diskusiách je v súlade s pozíciou EÚ. Európska únia zamýšľa podpísať e, e, deklaráciu z Limy o spolupráci s Etiópiou. Viacero členských štátov tak už urobilo. Pokiaľ ide o hospodársky rozvoj a znižovanie chudoby, Etiópia Eh, je považovaná za eh, príklad úspechu v Afrike. EÚ a eh, členské štáty EU zaznamenajú teda pokrok v oblasti mileniových cieľov Odhady ekonomického rastu v aktuálnom roku 2015 hovoria o raste 7,5 až 8,5 čo je e, teda e, dosť vysoké číslo e, na tento región. Svetová banka prednedávnom vo svojej správe povedal, že o tretinu sa znížila chudoba Eh, teda od eh, roku 2010. Toto je dosť eh, významný úspech a ja som veľmi rád, že naša podpora tiež prispela k dosiahnutiu tohto úspechu. Ale my všetci vieme, že táto minca má aj druhú stranu. Ako v mnohých situáciách po konflikte aj Eh, všetko, ani v Etiópii všetko neprebieha hladko. Komisia si uvedomuje, že politické prostredie v Etiópii eh, nepodporuje transparentné, dôveryhodné, inkluzívne voľby. Eh, túto obavu sme už nadniesli ehm, v rámci nášho politického dialogu podľa článku 8 na politických dialógoch a bilaterálnych stretnutiach na najvyššej úrovni. E, viackrát sme zdôraznili potrebu e, e, skutočného politického dialógu s opozíciou mene e, plného e, rešpektu, e, slobody vyjadrovania vlastnej mienky a ostatných slobod, ako, ako sú popísané v ústave Etiópie. Stabilita a bezpečnosť svojich občanov má byť hlavným cieľom Etiópie táto nemôže e, akceptovať e, žiadnu, e, žiadne ohrozenie sociálneho a ekonomického pokroku krajiny. Nemôžeme povedať, že, sa, že súhlasíme vo všetkom, ale máme otvorený dialog, pokiaľ ide o tieto témy, niekedy s konštruktívnymi výsledkami. Diskutujeme o možnosti diskutovať o zlepšovaní eh, etiopsijských médií, súkromných aj eh, verejnoprávnych. No to je tiež jeden z výsledkov eh, nedávneho dialógu podľa článku 8 o médiách. Pokiaľ ide o voľby, viete, že postup v posti implementácie predchádzajúcej misie ktorá dohliadala e, na e, volebný proces. Tam sme teda, ten nebol dosia, do, dosiahnutý, nedosiahli sme e, potrebné ciele, žiaľ. Dostali sme pozvánku na voľby, ktoré sa budú konať budúcu nedelu. Rozhodli sme sa, finančne e, podporiť e, e, misiu UNDP v members of the opposition and other individuals is a man- Máme tu uh, veľké obavy a to teda v súlade uh, s e, tým, ako médiá, politické e, strany postupujú vo volebnej, e, vo volebnej fáze. Delegácia EÚ sleduje a monitoruje situáciu v krajine. Takisto diskutujeme o týchto otázkach s e, príslušnými orgánmi aj teda o používaní e, antiteroristických e, opatrení. Protistrana nás je naozaj vedomá našich obáv v tejto oblasti. Naše globálne partnerstvo s Etiópiou teda neznamená, že Európska únia je ľahostajná e, voči ťažkostiam, e, ktoré e, nadalej zažívajú etiópčania. Ako sa o tom diskutovalo v januári na stretnutí pod výboru pre ľudské práva a takisto aj v septembri roku 2014, EÚ prijala dve vyhlásenia o politických a ľudských právach v Etiópii. Určite budeme pokračovať, naďalej sledovať situáciu zblízka. Veľmi rád sa vypočujem vaše názory na Eh, takisto aj na eh, teda, vzťahy EÚ a eh, Etiópie, ako by sa mali ďalej rozvíjať. Ďakujem pekne. F. Christos, thank you very much indeed, uh, Mr. Commissioner. Uh, now on behalf EPP Group. Uh... Ďakujem. Slovo bude mať na, uh, dve minúty Ivo Stýr. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, s 94 miliónmi obyvateľov je Etiópia druhou najväčšou krajinou v Afrike čo do počtu obyvateľov a je jedna z, z najzákladnejších krajín, pokiaľ ide o stabilitu kontinentu, čo je veľmi dôležité aj pre našu európsku bezpečnosť a to práve z tých dôvodov, ktoré ste spomenuli, pán komisár. Kvôli tomu s obavami e, pozeráme e, na e, nedemokratický vývoj na zatváranie e, novinárov, ktorí prejavujú kritiku voči vládnucej Národnej fronte. Hm. Je e, tam viditeľné, rovnako ako v iných afrických krajinách, e, že je tam veľká bieda a vláda je e, korupčná. Dúfame, že budúci víkend voľby e, budú slobodné je potrebné postarať sa o právny e, štát e, v Etiópii a to sú základné predpoklady pre trvalo udržateľný rozvoj e, Etiópie. Naša spolupráca musí byť zameraná práve na tieto ciele. Musíme podporiť Etiópiu ako jedného z našich najdôležitejších partnerov v tomto regióne. Prečo? Pretože pre nás je dôležité, aby Etiópia pokračovala v konštruktívnej regionálnej medzinárodnej spolupráci. E, aj keď je to chudobná krajina, e, prijala viac než 680 tisíc utečencov a je dôležité pre nás, aby Etiópia aj naďalej bojovala proti radikálnym teroristickým organizáciám ako Al-Shabaab. Musíme sa však zasadzovať aj o dodržiavanie ľudských práv v Etiópii za vládu e, právneho štátu. Očakávame od vlády, že začne proces negociácií s opozíciou, aby sa prehlbil proces demokratizácie v tejto krajine. Ďakujem. V mene skupiny SND má slovo pani Kašatu Kienge na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Etiópia je dôležitým eh, kľúčovým hráčom pre zabezpečovanie mieru eh, v africkom rohu pre Somálsko, Eritreu, eh, pre Južný Sudán. Ale môže zohrávať naozaj medzinárodnú úlohu, iba ak bude aj vo vnútri Etiópie vládnuť mier. Je potrebný proces demokratizácie v tejto krajine Ehm, vypočuli sme si už ehm, niečo o voľbách v nedelu, ale my už poznáme, ako dopadnú. Rozhodneme sa neposlať ehm, pozorovateľov k týmto voľbám. My sme naozaj dôležitým prispievateľom pomoci tejto krajine a preto máme zodpovednosť dohliadať nad dodržiavaním ľudských práv, nad diverzitou, podporou správneho riadenia a procesu demokratizácie ešte je e, príliš veľa prípadov e, ich zneužívania v tejto krajine. Mladí študenti a učitelia boli v posledných dňoch e, zatknutí vládou. E, za ich aktivitu. E, na študentskej manifestácii bolo 50 e, študentov zatknutých. Média, sloboda médií takisto nie je uspokojivá. Niektorí novinári sú bez procesu zadržovaní mnohé mesiace ani e, e, pás Európskej e, únie ne, nepomôže. O tom sa presvedčili novinári zo Švédska, ktorí v roku 2011 boli zatknutí a prepustení až po 14 mesiacoch väznenia. Krajina zažíva ekonomický boom a nadišiel moment, aby aj etiopijský režim začal príjmať kroky smerom demokratizácie rešpektu ľudských práv. Ďakujem.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 nedávneho postupu naďalej bude Etiópia e, príjmať pomoc Európskeho rozvojového e, fondu. Preto sa musíme postarať aspoň o efektívnu kontrolu týchto e, zdrojov. Etiópia je veľmi dôležitou krajinou pre EÚ už len z dôvodov migrácie. Približne 30 etiópijských e, e, utečencov bolo prednedávnom zavradených e, brutálne v Líbii zo strany ISIS. To viedlo k nepokojom v Etiópii. Takže určite tam musíme poslať pozorovateľskú misiu, aj keď vieme, že EÚ nebola pozvaná. Tieto sociálne nepokoje totiž môžu destabilizovať e, krajinu. Je to jedna e, z krajín, ktorá má najviac obyvateľov v, e, v Afrike a môže byť zdrojom veľkého počta migrantov, ktoré by prúdili do EÚ. Pán komisár Louis Michel. Oui, monsieur le président, monsieur le commissaire. Pán komisár, pán predsedajúci, ja som sa vrátil z misie do Addis Abeby ja som sa e, stretol s premiérom, hovorili sme o nadchádzajúcich voľbách, o regionálnej situácii a tak ďalej. Arie Maliam Desaleng je premiér a on vlastne nie je zapojený ani do spojov, sporov etnických, ani náboženských. E, premiér Mezawil bol kresťan, ale napriek tomu si dobre rozumeli. Je to veľmi dobre v kontexte tejto krajiny. Etiópia musí e, so svojimi 5000 kilometrami hraníc riešiť veľmi veľa konfliktov na svojich hraniciach. E, má, je, je vlastne cieľom e, islamistických milícií a Etiópia akceptovala, že sa integruje do e, jednotiek Africkej únie v Somálsku. Európska únia musí viesť intenzívny politický e, dialog s touto kľúčovou krajinou v regióne. Je to naozaj gigantická krajina v africkom rohu, má 90 miliónov obyvateľov a zohráva dôležitú úlohu pre stabilitu. USA pochopili už dávno dôležitosť Etiópie a my by sme mali takisto tejto krajine pomáhať ako lídrovi v boji proti terorizmu v africkom rohu. Musíme si aj Medesenavý premiér mal túto e, víziu a jeho nástupca by mal v tom pokračovať, mal by zdôrazňovať modernitu e, mladých a zodpovednosť. Ale je tu ešte jeden čierny bod, a to sú ľudské práva. Tu ešte ostáva veľa práce a tu musíme Etiópii pomôcť. Musí prebiehať preferenčný dialog e, s politickým charakterom, s orgánmi tohto štátu. Ďakujem. Euh, euh, on behalf euh, GU i e NGL Group, Lidia Senra V mene e, GUE NGL má slovo pani Senra Rodriguez. Ďakujem pekne, pán predseda Pán komisár, kladiem si otázku, ako je možné považovať Etiópiu ako modernú eh, krajinu, keď hovoríme o vláde, ktorá zahraničným podnikom dáva k dispozícii viac než 10 miliónov hektárov pôdy. Hovoríme o vláde, ktorá spúšťa projekty represie a tiež tu eh, pôsobia aj e, talianské nadnárodné spoločnosti dochádza k zásahom do e, riek a jazier, čo má veľmi negatívny vplyv na e, ľudí, ktorí z tejto rieky získavali obživu a z tohto jazera. A pán komisár, toto spôsobí len väčší hlad, väčšiu chudobu, ďalšie úmrtia v krajine, kde už 80 ľudí žije z menej než 2 dolárov denne to je vzor, kam e, vedú záujmy veľkých nadnárodných spoločností. To je záujem veľkých nadnárodných spoločností Európy, ale nie ľudí v tej krajine. E, pani e, Mogherini, prosím, vedzte od našej politickej skupiny, že tu sú tieto projekty, ktoré sú naozaj veľkou hrozbou pre túto krajinu. To je to najmenej, čo môžeme povedať. Za zelených Kolega Sebastia, minúta a pol. Ďakujem, pán predseda. komisia, prekvapili ste ma, popísali ste situáciu v Etiópii, ktorá sa odlišuje od situácie, ktorú poznám eh, ja. Eh, Etiópia je krajinou, ktorá potrebuje veľkú eh, pomoc. Európska únia vyslala v minulosti aj pozorovateľov volieb, ale teraz nie. Mm, boli zatknutí novinári, pretože sa zaujímali o určité oblasti. Tam novinári, blogeri dokonca sú za zatýkania etnické eh, skupiny okadení, homo, afa eh, sú zatýkaní. Eh, vláda neumožňuje ani aby eh, boli na volebných zoznamoch. Ženy sú znasilňované vojakmi a tak ďalej. Čo sa očakáva od Európskej, eh, čo očakáva ešte Európska únia, aby sa malo stať, aby sme odsudili toto dianie v Etiópii? Potrebujeme pozorovaciu misiu, ktorá prešetrí eh, prípady týrania. Etiópsky národ si nezasluhuje, aby bol potlačaný vládou, ktorú podporuje Európska únia. Nemôžeme zabezpečiť, aby e, ani časť našej finančnej pomoci nebola e, venovaná týmto e, represiám. My sme predsa takto komplici a je na čase konať. Ďakujem pekne. Za FDD pán Kala. Ďakujem. Ďakujem. Mnohí hovoria o ľudských právach v Etiópii. Áno, je potrebné rešpektovať práva občanov, ale je potrebné mať holistickejší eh, prístup k, dispo- k diplomácii. Dediny eh, často sú komercializované z poľnohospodárskeho hľadiska. EÚ a jej členské štáty sa musia najskôr pozrieť do zrkadla a položiť si otázku, či zahraničná pomoc, ktorú poskytujú, naozaj e, robí dobro. Ak Etiópia plní svoje humanitárne povinnosti, prijala 650 tisíc utečencov najviac v Afrike, vrátanie ľudí zo Južného Súdánu, Eritreji a Somálska. Etiópia má dobré e, vzťahy so susedmi a je potrebné, aby sa naďalej rozvíjala ekonomicky a zároveň, aby sa aj regionálna stabilita rozvíjala. A Eh, jej eh, sused Somaliland si eh, zasluhuje medzinárodné uznanie. Musíme zastaviť ďalšiu nestabilitu, musíme podporovať proaktívny rozvoj, voľný obchod s touto krajinou. To je oblasť, kde Európska únia skôr ničila, ako pomáhala. Väčšina exportu je káva. Ak Afrika má sa rozvíjať, tak potom Európska únia musí zrušiť svoje protekcionistické opatrenia. Ďakujem. Thank you. Uh, Madame deputé Marie-Christine. Pani poslankyňa Marie-Christine Arnautu. Ďakujem, pán predsedajúci. Samozrejme, etiópsky voliči si musia zvoliť uh, slobodne, ale pre, premiér, súčasný premiér pravdepodobne po nedelných voľbách ostane vo funkcii. Želám si, aby členské štáty EÚ podporili etiópsku vládu, e, pretože Etiópia je ostrovom, e, zriedkavým ostrovom stability vo východnej Afrike. V súčasnosti Čína e, najviac koná v Etiópii, v Etiópii a e, takisto európske podniky by mali aktívnejšie spolupracovať e, a e, mali, a európske štáty by mali vojensky viac spolupracovať s Etiópiou, aby bojovali proti islamistickému extrémizmu. A okrem toho musíme žiadať od Etiópii, aby efektívnejšie bojovala proti nelegálnej e, migrácii, ktorá smeruje do Líbie, pretože títo ľudia um, sú ohrozovaní, môžu sa utopiť v stredozemnom uh, mori, ale takisto ako kresťania môžu byť uh, zabíjani, prenasledovaní uh, zo strany moslimských extrémistov. Ďakujem a teraz pán poslanec Venta. Ďakujem, pán e, komisár. 24. mája tohto roku sa tí občania e, vyberú k volebným urnám, avšak sú obavy, že tieto voľby nebudú zodpovedať medzinárodným štandardom vzhľadom na represívny politický systém v krajine. Základ demokracie a modernej spoločnosti je politický pluralizmus. Aby sa eh, eh, mohli zrealizovať voľby, je potrebné postarať sa o slobodnú, férovú procedúru, aby mohli hlasovať všetci, ktorí sa na voľbách eh, zúčastniť chcú. Preto musíme podporiť volebné právo v Etiópii. Sloboda slova je e, zásadou, základnou zásadou slobodných e, volieb, avšak etiópska vláda e, opozíciu prenasleduje. Vieme, že novinári sú zatýkaní, blogery sú zatýkaní, sú zatýkaní kresťania, dochádza k týraniu, eh, najmä zo strany príslušníkov armády. Eh, dohody z Kotonou v oblasti ľudských práv musia byť dodržiavané, musia byť dodržiavané eh, práva občanov tejto krajiny a okamžite je potrebné postarať sa o to, aby e, udalosti, ktoré sa nedávno udiali, e, boli objasnené. Ďakujem, kolega Weidenholzer, minúta. Ďakujem. Africký roh pre našu bezpečnosť zjavne zohráva veľmi dôležitú úlohu a Etiópia je pritom ústredným prvkom. Je vláda, etiópska vláda, eh, sprostredkováva dojem, že bezpečnosť môže eh, zaručiť a nám je aj odmeňovaná tieto voľby slúžia na to, aby sa ďalej takto pokračovalo. A my, kolegovia, aby sme si e, mali uvedomiť, že bezpečnosť nemožno e, postaviť za jedno s pokojom. Trvalo udržateľná bezpečnosť znamená právny štát, ľudské práva, aby mohli e, všetky zúčastnené strany sa vyjadrovať. Situácia v Okadene mi spôsobuje problémy a ak tieto starosti nebudeme riešiť, tieto, tieto obavy nebudeme riešiť, riešiť, ak sa nepokúsime e, situáciu nasmerovať iným smerom. Potom pripravujeme živnú pôdu pre extrémizmus. E, len e, tým, že tam je údajná bezpečnosť, extrémizmus v tomto regióne určite nevykoreníme. Kolega Kastaldo na minútu. Ďakujem, pán predseda. 24. mája budú e, voľby v Etiópii, druhej najdlatejšej krajine e, v Afrike. Bude to ďalšia smutná fraška. E, vládna strana získa 99 alebo až 100 90 hlasov a teraz 100 ehm, všetkých e, e, kresiel v parlamente. Ja osobne e, som sa zúčastnil ako pozorovateľ za Európsku úniu na voľbách v Tunisku a v Nigerii na africkom kontinente. A videl som, čo to znamená nádej v skutočnej demokracii a musím vám povedať, kolegovia, nestačí e, iba vysoký hospodársky rast a nejaké vojenské kontingenty e, na to, aby ste zabudli, ako e, každý deň sú porušované občianské, politické slobody a ľudské práva v Etiópii. Musíme sa tým zaoberať my, musíme to povedať aj Číne, nemôžeme už zatvárať oči na toto skutočnosť a musíme byť vždy v súlade s našimi hodnotami, nech to stojí, čo to stojí. Uh, uh, Ďakujem. Teraz uh, pán deputé Sprua. Pán predsedajúci, Etiópia sa stala veľkou regionálnou mocou a takisto pólom stability v africkom rohu. Má 10,5-percentný rast za rok 2013 a to sú vlastne plody rozvoja, ktoré, ktorí sa opierajú ktorý sa opiera o silný e, a riadený štát. E, Afrika je zmietaná občianskými vojnami a Etiópia je v podstate modelom politickej stability. A to napriek veľkej etnickej a náboženskej diverzite. V nedelu budú voľby v Etiópii a to sú prvé, odkedy v roku 2012 e, zahynul veľmi populárny premiér Zenawi. Ehm, nebolo by dobre, keby Európska únia tu veľmi moralizovala a snažila sa zasahovať do e, vnútorných záležitostí vlády, ktorá je určite autoritárska, to je pravda, ale dosiahla e, dobré výsledky e, pri znižovaní chudoby. Nie je dobré, keby sa Nigeria dostala do cyklu destabilizácie. Ľutujem, že členské štáty EÚ venujú len obmedzenú pozornosť ekonomickému potenciálu Etiópie. S Etiópiou by sme mali posilniť e, obchodné vzťahy a mali by sme s ním rozvíjať e, spravodlivý obchod. Ďakujem a teraz e, pani poslankyňa Alessia Maria Moska, jedna minúta. Oni svar- Ďakujem, pán predseda. E, Každé e, úsilie zo strany Etiópie podporiť e, hospodársky rast a znižovať chudobu je e, podporou, e, ktorej e, aplaudujeme, avšak je ohrozené, ak tu nebude zároveň aj trvalodržateľný demokratický rozvoj. A ten tu nemôže byť, pokiaľ tu budú obmedzené sloboda informácií a Eh, ostatné hodnoty, eh, ktoré sú veľmi dôležité pre naše eh, kolektívne spolunazývania. Preto ako Európska únia nemôžeme mlčať, pokiaľ ide o to, čo sa deje v Etiópii vo všeobecnosti a obzvlášť v súvislosti s blížacimi sa politickými voľbami. Nemôžeme nezávisle hodnotiť túto situáciu. Musíme naozaj spomínať pomínať e, situáciu e, neustáleho porušovania ľudských e, práv v tejto krajine. Iba tak pomôžeme trvalo udržateľnému rozvoju tejto krajiny. Ďakujem. Ďakujem, pani poslankyňa. Teraz pani Julie Ward. Jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem. Chcem sa poďakovať Jozefovi Weidenholcerovi a ďalším kolegom za to, že sa vyjadrili k tejto téme, ktorá bohužiaľ nie je v centre pozornosti západných médií. Ja som pracovala v Etiópii, v Magodane s občianskou spoločnosťou a chcem sa vyjadriť k tej situácii, pretože nie je tam priestor pre opozičné hlasy. Budúci týždeň sa budú konať v Etiópii voľby bez pozorovateľskej misie EÚ a zatiaľ e, vláda obmedzuje občianskú spoločnosť e, um, žurnalistov a takisto prenasleduje ženy, deti a um, etnické menšiny. Dochádza tam k týraniu, k znásilňovaniu a Magadan uh, región je pod embargom, tak povediac. Napriek tomu 45 rozpočtu Etiópie je zahraničná pomoc, čiže Etiópia je veľkým príjimateľom rozvojovej pomoci je potrebné povedať tieto veci jasne pred 24. májom, kedy budú voľby, e, pretože musíme vyjadriť solidaritu etiópskemu národu a takisto musíme zabezpečiť, aby európske peniaze neplynuli do porušovania ľudských práv a etnického prenasledovania. Bezpečnejšia a mierovejšia Etiópia nemôže byť budovaná na úkor e, ľudských práv, pri porušovaní ľudských práv a na úkor opozície. Pán Carver vám chce položiť otázku. Modrú kartu akceptujete? Súhlasíte s modrou kartou, pani, pani Ward? Príjmate modrú kartu? Opakujem. Príjmate modrú kartu od pána Carvera? Yes. Thank you, Mr. President. Thank you. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem, že ste prijali moju modrú kartu, pani Ward. Nechápete, prečo každý hovorí v tejto sále o ľudských právach. Kríza v africkom rohu pramení z islamského fundamentalizmu. Nemyslíte si, že Etiópia by mala byť pochválená za to, že bojuje proti extrémizmu v tomto regióne? Má oveľa lepší prístup k ženským právam a právam detí než islamskí fundamentalisti mimochodom. Ja e, trávim veľa času v spolupráci s občianskými združeniami a hovorím v mene ľudí, ktorí nemajú žiaden hlas a ja sa snažím dať e, moc do rúk ľuďom, ktorí nemajú, ktorých hlas nepočuť. A Počas tejto práce som si všimla obrovské porušovanie ľudských práv, najmä práv žien a dievčat v Etiópii. A toto sa deje zo strany vlády v Etiópii. Ja teda bojujem za ľudské práva a myslím si, že jednou z najhorších hrozieb pre naše demokracie je to, že nie sme dobre reprezentovaní a nie sme rovným dielom zastúpení vo svete. Muži a ženy sú nerovne e, zastúpení v spoločnosti a to je obrovský problém. Ja som odpovedala na otázku. Pán Carver, najväčšia hrozba je tá, že muži e, majú v rukách najväčšiu moc, že je to jednoducho nevyvážené. Ďakujem. A teraz pani Anna Gomeš, dve minúty. 24. mája budú voľby v Etiópii a nebudú ani demokratické, ani slobodné. Odporúčania monitorovacej misie z roku 2010 a 2005 neboli implementované. Vláda sa nedržala odporúčaní tejto monitorovacej misie a to je dôvod, prečo z Európskeho parlamentu nevysielame tento rok žiadnu monitorovaciu misiu na voľby. Nechceme podporovať vládu v jej e, propagande. Opozičné strany hovoria, že strana EPFRD e, zabraňuje v registrácii opozičným e, stranám. Mnoha, mnohí členovia opozície sú prenasledovaní Nikto vlastne z opozície ne, sa nezúčastní na voľby, lebo opozičné strany boli vylúčené z volieb. Takisto sa okliešťuje e, sloboda médií. A to už som videla, aj keď som bola predsedníčkou monitorovacej misie e, v Etiópii pri minulých voľbách. Žiadna africká krajina nemá toľko opozičníkov v, v vo vezeniach. Ja môžem menovať konkrétne mená. Etiópia je najväčší e, príjimateľ rozvojovej pomoci z Európy. Je to kľúčový spojenec EÚ a USA pri zabezpečovaní stability v regióne. A preto e, prižmurujeme oči nad závažnými porušovaniami ľudských práv v Etiópii. A takisto sú tam e, prenasledovaní e, príslušníci menšiny Ogaden a Rómovia ale Európska únia musí vyzývať na to, aby všetci žurnalisti a všetci opoziční politici boli, boli prepustení. Je tam aj britský občan, ktorý patrí k opozícii, bol unesený v júli 2014 v Jemene a bol vydaný Etiópii. Európska únia musí podporovať demokratický hlas v Etiópii, pretože inak to zase len povedie k extrémizmu, ktorý bude bojovať proti EÚ a to je zle aj pre naše záujmy. Etiópia je strategický štát v tomto regióne a my teraz jednoducho musíme vyzývať na to, aby sa politika voči Etiópii zmenila, pretože my tu máme silný vplyv a ten náš vplyv môže naozaj spôsobiť aj e, rozdiel v politike. Ďakujem. A teraz Catch the Eye, e, voľná rozprava. Pani Petir má slovo, nech sa páči. Etiópii. Pán predseda, situácia v Etiópii je alarmujúca a musíme na to upozorniť z viacerých aspektov. V nedeľu v Etiópii sa uskutočia parlamentné e, voľby. Pluralizmus je tam však len deklaratívny a opozičné strany e, e, sú predmetom represálí. Sloboda médií ako základných princípov demokracie je obmedzená a novinári si musia vybrať buď medzi autocenzúrou alebo medzi zatknutím a mnohí sú Eh, prinútení opustiť vlastnú krajinu. Aj keď je to kresťanská krajina, Etiópia je dnes 22. krajinou na svete, pokiaľ ide o stíhanie kresťanov. Extrémne skupiny, ktoré sú za vytvorenie islamského štátu, eh, ale nie je toto možné eh, robiť vyzývajúc Boha. Proti tomuto musíme spoločnými silami bojovať. Znepokojujem aj násilný program presidľovania obyvateľstva z vidieckých obcí oblasti e, pod zámienkou zlepšenia ich životných podmienok. Poľnohospodárstvo je veľmi dôležité pre lokálne obyvateľstvo, aby im zabezpečilo život, takže je potrebné e, toto násilné e, vysťahovalectvo tomuto zabrániť. Kolega Kaputo. Ďakujem. Etiópia je jednou z krajín, ktoré sú v najväčších ťažkostiach má jedno z najnižších e, očakávaní priemer dĺžky života na svete. Chýba tam e, ten základ, e, voda. Ľudia tam musia ísť naozaj dlhé kilometre, aby sa dostali ku studňam. Každú sekundu tam niekto zomrie, pretože nemá dostatok vody a pretože sú tam veľmi zlé hygienické podmienky. Táto krajina je tam veľmi vysoká miera eh, eh, migrácie, ľudia eh, sa snažia utiecť zo zúfalých podmienok, v ktorých žijú. Krajina prijala dôležitý investičný plán pre priemyselný rozvoj, to je určite pozitívne, ale nie je veľmi užitočné, pokiaľ sa nebude krajina snažiť vyrovnávať najprv s životnými podmienkami jej obyvateľov a nebude sa snažiť ich zlepšiť Grazie, notis Marias. Ďakujem. A teraz pán Marias, nech sa páči. Pán predsedajúci, 19. apríla Islamský štát zverejnil video, v ktorom bolo zabitých 30 etiópskych kresťanov a to malo zastrašiť etiópske obyvateľstvo, kde vlastne dve tretiny obyvateľov sú kresťania. Cieľom džihadistov je, aby ich náboženstvo bolo rozšírené v krajine, aby prevažovalo, ale stá tisíce mužov a žien z Etiópie kvôli tomu dnes opúšťajú krajinu. Okrem toho ďalšie dôvody sú chudoba, politická nestabilita, prenasledovanie opozície a tak ďalej. Čiže v prvom rade musíme vytvoriť podmienky na to, aby sa tam mohli konať demokratické voľby, aby tam existovala skutočná sloboda tlače. Máme obavy e, zo situácie v tejto kresťanskej krajine, aj kresťanskej krajine. Európska únia by mala prispievať k stabilite a k ochrane demokracie a demokratických práv v Etiópii. Etiópia už nemôže naďalej byť miestom, kde sa sústredia najmä e, čínske, čínske a nadnárodné koncerny. V tomto parlamente, e, vážené kolegyne a kolegovia, často musíme hovoriť rozhodnejšie. Toto mi pripomína rozpravu e, o Turecku. Musím povedať, aj niektoré pozitívne veci o Etiópii, veci, ktoré sú e, dobré pre Európsku úniu. Keby e, Etiópia bola v Európe, bola by čo do počtu obyvateľstva najväčšou krajinou. Etiópia je dnes faktorom stability e, v veľmi labilnom svete a je ochrancom našich záujmov v tejto časti sveta. Ja som zastancom pomoci Etiópii, ale som aj za to, čo hovoria kolegovia sudcovia, keď poukazujú na demokratické praktiky e, štátnych orgánov. Je však potrebné vzať, vziať do úvahy všetky hodnoty, e, keď hovoríme o Etiópii, keď hovoríme o Turecku alebo o ktorejkoľvek inej krajine, keď hovoríme, na ktorej máme mimoriadný záujem. Kolega Anno. No Ospravedlňujem sa. Nevšimol som si uh, uh, napísané moje meno. Niek- niektorí hovoria, že v Etiópia, eh, že je tam strašná situácia. Ďalší hovoria, že každú sekundu niekto v Etiópii zomre, niekto ďalší povie, že konečne sa krajina dostáva zo strašnej chudoby. Prosím vás, dohodnite sa. Ale možno by sme mali viac hovoriť o Európe, o našich starých ľuďoch, o našich mladých bez práce, alebo rozprávajme o Líbii, kde, e, ktorú e, bombardovali e, Európania a teraz je tam strašná situácia. Odtiaľ k nám prichádzajú teroristi každodenne do Talianska. Niektorí to ešte stále popierajú. Toto je Európa, zobuďte sa. Ďakujem, pán poslanec. A teraz ako posledný vystúpi e, pán frunzulíka. Nech sa páči. Ďakujem bardzo, pán prezident. It's always a pleasure. Ďakujem, pán predsedajúci. Vždy som veľmi rád, keď vediete parlamentnú prácu. Etiópia v každom prípade je veľmi dôležitým partnerom Európskej únie. Je to kľúčový štát s dôležitou strategickou pozíciou v regióne. Mám veľké obavy, že voľby v Etiópii nebudú podľa e, štandardov EÚ alebo Africkej únie, pretože je tam obmedzované politické prostredie, a etiópska vláda chce obmedzovať politický pluralizmus a takisto nezávislé médiá. Etiópia má druhý najväčší počet žurnalistov v exile na svete a najviac žurnalistov vo vezení z celej Afriky. Opoziční eh, politici eh, bežne eh, majú odopieraný prístup ku kampaniám, k médiám a tak ďalej. Vládnúca strana kontroluje takisto obecné samozprávy, obmedzuje predvolebnú kampaň a polícia viackrát rozohnala aj mierových protestujúcich. Čiže to sú naozaj porušovania ľudských práv. To nie je priateľné a musíme to jednoznačne odsúdiť. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem za vaše slova, pán poslanec. Možno sa už nebudem pozerať na hodinky, keď budete hovoriť vy. A teraz dám slovo pánovi komisárovi. Pán komisár Stylianides, máte slovo. So much, president. Thank you for this. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem za túto diskusiu, ktorá prichádza vo veľmi dôležitom čase. Súhlasím s väčšinou výhrad, ktorú ktoré ste vzniesli k nášmu partnerstvu, ale toto partnerstvo má veľa aspektov a veľa otieňov. Niektoré sú kontroverznejšie ako iné. Mali by sme pamätať na to, že je tu naozaj pozitívny vývoj, ktorý má za sebou Etiópia a jej ľudia. A Etiópia má takisto kľúčovú úlohu v regióne. Našim cieľom je e, naďalej spolupracovať s Etiópiou. Chceme vysielať silnejšie, jasnejšie posolstva na tému demokracia a základné ľudské práva a slobody. Po voľbách prehlbíme v každom prípade našu spoluprácu s orgánmi v oblasti dlhodobej demokratizácie krajiny. Ak chce Etiópia udržať stabilitu a ak chce do roku 2025 eh, si zachovať eh, príjmový štatút, priemerný príjmový štátu, tak, tak je dôležité, aby e, obyvateľstvo mala, malo naďalej možnosť e, voľne vyjadrovať svoje názory. Vysoká zástupkyňa plánuje navštíviť onedlho Etiópiu, aby sa presvedčila osobne o situácii a aby osobne mohla hovoriť o e, problémoch, ktoré nás znepokojujú s vedúcimi politikmi. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za túto bohatú diskusiu. Eh, Ďakujem, pán komisár. Končím túto